dva poslanci politických skupín, jednej alebo viacerých, e, ktorí dosiahnu minimálne polovičnú, polovičný prach, môžu písomne požiadať do zajtra, do štvrtka 27. apríla, aby bolo prijaté rozhodnutie o vstúpení do rokovania. Ak nebude parlamentu predložený predložila žiadosť na hlasovanie, pokiaľ ide o rozhodnutie vstúpiť do takýchto rokovaní, do tohto termínu, tak tieto výbory môžu začať rokovania. Ďalej, v zmysle pravidla 46.2 rokovacieho poriadku som eh, označil za prípustné dva návrhy, pokiaľ ide o akt únie. Poprvé, návrh aktu únie o eh, rozdieloch eh, vo vyhláseniach, zložení a chuti, chuťových vlastnostiach produktov v strednej a východnej Európe a západných trhoch EÚ, ktoré predložila Dúravka Šujca a 9 ostatných členov. A potom je tu návrh aktu únie o screeningu e, zahraničných investícií v strategických odvetviach, ktorý predložil Daniel Kaspar a 9 ostatných členov. Tieto návrhy boli postupené